Dostal som 6 e, návrhov uznesení. Ukončujeme rozpravu a hlasovanie sa začne po ukončení e, celej rozpravy. Ďalším e, bodom je prenasledovanie moslimom v Barme. Pán Tanok, vážne pán predsedajúci, Burmu počas dvoch e, e, rokov e, prekvapila svet a dramaticky odstúpila od vojenskej vlády smerom k väčšej otvorenosti a demokracie. Avšak tento pozitívny vývoj nemá nás odradiť od osudu Rohingyas. Oni žijú v tejto krajine staročia, ale sú predmetom diskriminácie a násilnických činov. Patria medzi najchudobnejších a marginalizovaných e, obyvateľov. Mnohí príslušníci e, tejto skupiny e, sa snaží utiesť. 300 tisíc príslušníkov tejto skupiny žije v chudobnej krajine Bangladeš, ktorá nedokáže si poradiť s týmto pritokom utečencov, i keď sa veľmi snaží. Táto hranica je otvorená, nie sú tam žiadne formálne e, kontrolné e, body. E, v mene našej politickej skupiny e, e, e, vítam snahu vlády pokončiť s nasilnými e, nostiami, avšak teraz je najvyšší čas, aby sa pristúpila ku konkrétnym krokom. Treba budovať inkluzívnu spoločnosť založenú dialogu, dialogu skutočnej demokracii v právnom štáte a rovnakých právach pre všetkých obyvateľov Barmy. Nie prvýkrát debutujú diskutujeme e, o e, podmienkach e, tejto etnickej skupiny, ale dúfam, že to bude naposledy. Ďakujem veľmi pekne. Pán Repo. Ďakujem pekne, pán predseda. Po udalostiach z mája došlo k novým stretom medzi buddhistickou väčšinou a moslimskou menšinou tí sú naozaj odsunutí na pokraj spoločnosti. V roku 2001 však boli pre, iných, pre iné etnické skupinosti občianské práva e, rozšírené. Napriek tomu došlo k týmto stretom a s mŕtvými e, na strane e, menšinovou moslimskou komunitou. Tento konflikt trvá už niekoľko e, rokov a je to nepripustná situácia. Ľudská, ľudské práva by mali byť zaručené pre všetkých bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť. To nie je žiadna politická požiadavka. Ja chcem iba pripomenúť, že to vyplýva aj z medzinárodných záväzkov. Ďakujem vám a teraz pani Veržiat, jedna minúta, nech sa páči. <clears throat> Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Od roku 2011 eh, úrady v Barme eh, chceli, byť, eh, chceli konať trošku otvorenejšie, ale predsa len tu pretrvávajú rôzne náboženské konflikty a aj súvisiace represálie. Menšina tejto moslimskej menšiny vlastne je niečo, čo sa tu ešte stále opakuje a jediné riešenie podľa prezidenta je vlastne vyhostenie tejto menšiny. Na začiatku augusta boli vyhostené tri charitatívne organizácie, ktoré tejto menšine pomáhajú. Ja iba budem citovať jedného pracovníka Human Rights Watch, ako by zareagovalo medzinárodné spoločenstvo bez tzv. zmien. Zdá sa, že e, medzinárodné spoločenstvo je zaslepené e, obchodnými zmluvami a ignoruje tieto prešlapy, takže k tomu už niečo dodať. Ďakujem, ďalší rečník je pani Asaja. Jednou minútom, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážna pani komisárka, e, menšina Rohingya Mm, sa nachádza v neznesiteľných podmienkach. To sa e, z, e, e, začalo v lete, keď došlo k údajným znasilneniam a vraždám stále pokračujú napätie medzi buddhistami a mm, moslimami. Toto sú už zastaralé konflikty, ale Odkedy je pri moci e, vojenská diktatúra, sa situácia iba zhoršuje. A táto etnická skupina ani nie je oficiálne uznávaná. E, to by mohlo dokonca vyústiť do genocídy. E, I keď v poslednej dobe sme počúvali pozitívne správy z Barmy, na druhej strane Mm, je tu názor, že medzinárodná spoločnosť sa nesmie do toho miešať, ale nemali by sme strácať zo zretele situáciu v tejto krajine. Ďalší rečník, pani Lochbiller. Regierung von Myanmar, kolegovia, kolegyne, Barma e, sa e, otvorila, boli zvýšené politické slobody a skoro všetci politickí väzni boli prepustení E, stíchli zbranie skoro medzi všetkými etnickými skupinami a preto je oveľa desivejšie, že e, toto neplatí pre moslimskú menšinu. Tu sa diskriminácia prehlbila, dochádza k otvorenému, otrasnému e, násiliu, sú tu mŕtvi, presídlení a dokonca niekedy musel byť prehlásený núdzový stav. My sme sa v júli na výbore pre ľudské práva týmto intenzívne zaoberali a tieto požiadavky sa aj v tomto uznesení. Zodpovední e, musia byť e, stíhaní a musia byť vyvodené e, dôsledky, ale vláda a všetky politické sily v Barme nájsť odvahu a politickú vôľu na to, aby e, naozaj boli odhalené e, hlboké príčiny a aby sa našlo riešenie. Preto je veľmi dôležité, aby e, naozaj tejto menšine boli priznané občianské práva. Musí byť upravený alebo vytvorený právny rámec, ale e, Občianstvo je veľmi dôležité a malo by existovať právo žiť v multikultúrnej spoločnosti s rovnakými povinnosťami a právami. Musíme s týmto apelovať na e, barmskú e, vládu a eventuálne im v tom pomôcť. Ďakujem. For... Ďakujem vám, ospravedlňujem sa, hovorí predsedajúci, že som použil kladivko skôr ako som mal. A teraz ďalším Ďalšou rečničkou je pani Hol na jednu minútu. Ešte stále sú tu dlhodobé výzvy v Barme, eh, respektíve Jarmansku, eh, napriek tomu, že sa udiali, mm, udialo nesporné, nesporný politický pokrok. Nesmieme si však myslieť, že všetko je v poriadku. Rohingyovskí muslimovia a rakinskí budisti eh, majú medzi sebou spory a nie je možné aplikovať ľudské práva výberovo. Pred 20 rokmi sme videli nočnú moru etnických čistiek v bývalej Jugoslávii a to, že Barma, respektíve Jarmansko, je tisícky mil odtiaľ v Ázii, to neznamená, že máme zatvárať oči pred tým, čo sa dnes deje v tejto krajini. Spravodlivosť pre Rohingyov, muslimov, muslimov musí vyslať silné posolstvo celému svetu, že EÚ sa stavia k ľuďom spravodlivo. Opätovné závedenie obchodných preferencií pre Barmu je tematika, ktorou sa čoskoro bude parlament zaoberať a ja by som si dovolila využiť túto príležitosť a zdôraznila, že všetci v Barme, ktorí uznávajú ľudské práva bez ohľadu na etnikum a náboženstvo, by sa mali o túto vec zaujímať. Ďakujem, hovorí predsedajúci. A teraz pán Šogor, jedna minúta. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci za slovo. Aj keď baramská vláda nedávno ukázala sľubný pokrok pri podpore demokracie v krajine, je jasné, že diskriminácia voči akejkoľvek komunite e, môže spustiť násilie a spochybniť skutočnú pravdivosť reform preto si myslím, že by sme mali prijať toto uznesenie, pretože je to jasný vyslaný signál voči barmskej vláde, indikujúci, že naozaj e, dávame, verujeme pozornosť tomu, čo sa deje a odsudzujeme prenasledovanie akejkoľvek menšiny. Dodržiavanie menšinových a ľudských práv je súčasťou demokracie, neoddeliteľnou súčasťou a Európska únia by rada videla barmu medzi demokratickými krajinami. krajinami. Je to však nemožné, dovtedy, kým sa budú konať etnické spory tohto rozsahu. Mali by sme dať jasný termín, do ktorého očakávame od našich partnerov e, nápravu takýchto vecí vrátane našich členských štátov. Ďakujem. Predsedajúci hovorí. Ďakujem vám a teraz v mene SND pani Geringer Diotenberg. Ďakujem pekne, pán predseda. E, znásilnenie mladej buddhistickej ženy v rakínskom štáte v Barme e, spustilo vlnu násilia medzi e, obidvoma komunitami a barmský prezident musel kvôli tomu vyhlásiť núdzový stav v celej krajine bezpečnostné zložky e, sa buď iba prizerali alebo e, nezakročili e, vhodným spôsobom. Takže v celej krajine desiatky tisícok ľudí prišli o život. Barma je krajinou, kde napätie medzi jednotlivými etnickými skupinami je veľmi viditeľné. Myslím, že treba zabezpečiť prístup k eh, obžive, teda poskytnúť humanitárnu eh, pomoc, musia môcť pôsobiť v teréne eh, mimovládne organizácie, eventuálne pristúpiť aj k sankciám. Arvoisa puhemies, Rohingya musl- Pani Jetenmaki, táto moslimská menšina je najprenasledovanejšia a ľudskoprávna situácia v Barme sa možno zlepšila, ale situácia tejto menšiny sa naopak zhoršila. A to, čo mňa prekvapuje, je, že že Aung San Suu Kyi úplne mlčí a je to pritom porušenie ľudských práv v jej vlastnej krajine. Mm. A ona by predsa len mala byť autoritou a mala by prejaviť vôľu, mala by sa e, zasadiť o zlepšenie tejto situácie. E, získala naviac Nobelovú cenu a myslím, že by naozaj mohla e, jednoznačne vystúpiť myslím, že Európa by mala všetko, čo je v jej silách. V mene ECR, pán Biela, nech sa páči. Pravde, žont v Ďakujem pekne, pán predseda, pánská vláda sa snaží e, rozšíriť e, demokratické slobody, napríklad politickí väzni boli E, prepustení na slobodu, ale predsa len ešte sa e, dejú veci, ktoré nie sú v súlade s ľudskými právami. A to, čo sa deje s e, moslimskou menšinou, vlastne o tom svedčí, nie sú uznávané ich práva, sú považovaní za buď utečencov alebo bez štátnej príslušnosti a to e, vyvoláva nepokoje v Barme a z toho vznikla humanitárna kríza, ktorá sa rozšírila do zvyšku regiónu. Je teda dôležité uskutočniť e, nestranné vyšetrovanie, pokiaľ ide o e, použitie násilia, taktiež pristúpiť k zmiereniu a obnoveniu demokracie v tejto krajine. Treba v prvom rade prestať so svojvoľným zatýkaním príslušníkov tejto menšiny. Dúfam, že e, Barma bude spolupracovať s OSN. Mm, treba možno prepracovať e, občianské práva. To by bol taký prvý politický krok zo strany Barmy. A taktiež sa treba zaoberať otázkou slobody tlače. Novinári sú kontrolovaní vládnou agentúrou. Iba 1% obyvateľstva Barmy má prístup k internetu. Malo by sa to čo najrychlejšie zmeniť. Eh, Ďakujem. Slovo má pán Sonik na jednu minútu. Podobne do debat. Vážený pán predseda, Otázka porušovania ľudských práv v Barme je opäť na mm, programe medzinárodného spoločenstva. Tieto dve strany naďalej ehm, žijú v násilí, ale je to medzinárodný e, problém. Musíme sa ním zaoberať, aj keď niektorí sa snažia presadzovať opak moslimská menšina žije na severe e, rakinského e, štátu a aj keď ich je 300 tisíc, e, nie sú uznávanou menšinou. Často utekajú do Bangladešu, ale táto krajina ich odmieta, takže sa nachádzajú na akomsi páse, na území, ktoré nikomu nepatrí Taktiež e, ich vydierajú, e, konfiškujú im pôdu, sú nútení pracovať vo vojenských táboroch a tak ďalej. E, takže ide o základné o porušovanie základných ľudských práv svedčí to be, o bezprecedentnej diskriminácii. Medzinárodné spoločenstvo sa musí zapojiť do reforiem tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vypustí pani Kresu. Vážny pán predseda, tento týždeň e, máme pred sebou e, nové skutočnosti o etnicky spôsobených e, násilnostiach. Napríklad bol zastrelený veľvyslanec e, Spojených štátov v Bengázii. E, je to ohrozenie slobod a e, ľudských práv. Rovnakým spôsobom traja členovia e, menšiny Rohingya e, boli zabité napätie medzi buddhistickou väčšinou a moslimskou menšinou sa horšuje a vláda v armii odmieta zodpovednosť e, za zhoršenie medzietnických vzťahov. Ďakujem pekne, pán Karim. Ďakujem pekne, pán predseda. Je jednoznačné, že udalosti sú šokujúce. Rozsah násilia voči moslimov Rohingya e, v Mianmare počas ostatných mesiacov sú odrádzujúce pre ľudí, ale E, chyba tu e, jedna reakcia, to ma veľmi prekvapuje. Tá osoba, do ktorej sme vložili takú veľkú dôveru Aung San Suu Kyi, a to do tej miery, že sme e, na našej budove rozmestili jej fotografie. Táto osoba zostáva ticho. To sú vaše spoločenie, títo ľudia e, e boli vyhaňaní, znasilňovaní a mučení a e, z vašho úst nepočujeme nič. Voláme po ukončení násilia, okamžitom ukončení násilia, voláme po zabezpečení humanitárnej pomoci, vrátení týchto ľudí do svojich domov a vrátení e, ich majetku, pričom príslušné orgány musia vedieť, že treba chrániť e, obyvateľov Rohingya Prezident krajiny dostal jasný signál, mal by poskytnúť týmto ľuďom e, občanstvo a zabezpečiť ich ľudské práva. Ďakujem veľmi pekne. A teraz postup e, e, vystúpenie ad hoc. Pán Ulan. Thank you, Ďakujem, pán predsedajúci. Nedávne čistky a násilie medzi moslimskými komunitami Rohingov a buddhistickými komunitami Rakinov vznikli nielen ako jednorazová záležitosť, ale vďaka tomu, že vláda zanedbávala rastúce napätie v severnom teritoriu krajiny. Ľudia sú zabíjani, zranení alebo sa musia násilne vysťahovať a to je tragický obrázok. Aby sme našli životaschopné riešenie tohto konfliktu, barmské úrady musia zabezpečiť v regióne bezpečie a rovnaké zaobchádzanie s Rohingami musia sa snažiť o zmierenie a uznanie Rohingyov ako pôvodnej etnickej skupiny by určite prispelo ku konštruktívnemu dialogu. Otvorená demokratická spoločnosť sa e, vidí vtedy, keď uznáva všetky svoje zložky. Režim môže úspešne previesť krajinu prechodným obdobím, ak demokratické reformy dopadnú priaznivo aj na etnické menšiny. Ďakujem. Teraz má slovo Romeva Rueda. Nech sa páči, pán Rueda. Niektorí kolegovia sa vyjadrili, kolega Lochbiller menovite, ani vláda, že ani vláda, ani politická opozícia jednoducho sa verejne jasne nevyjadrili a nezastali sa obetí. Musíme vyjadriť ocenenie tým barmanom, ktorí zdvihli svoj hlas, zastali sa moslimov a pluralitnej spoločnosti. Je nevyhnutné, aby barmské úrady prestali zatýkať Rohingyov a poskytovať informácie, poskytli informácie o tom, kde sú stovky ľudí, ktorí boli obeťami e, uvalenia do väzby v tajných operáciách a ktorí boli zatýkaní bez dôvodne. Takisto agentúry OSN a humanitárne organizácie, tým sa musí umožniť e, nehatený prístup do všetkých regiónov a prístup obetí a ľudí, ktorí potrebujú pomoc, k humanitárnej pomoci musí byť zaručený. Ďakujeme za slovo. V mene Európskej komisie teraz vystúpi pani Vasiliu. Vážený pán predsedajúci, ctené poslankyne, ctení poslanci, násilie, ktoré vypuklo minulý máj medzi Rohingyami a Rakhinami v severnej provincii Barmy, bolo tragické, viedlo k strate životov, zničeniu škôl a miest náboženského uctievania a v dôsledku tohto násilia boli stovky ľudí e, vyhnané zo svojich domovov. Je to sklamanie, pretože v Mianmarsku, respektíve v Barme, bolo doteraz možné pozorovať priaznivý politický vývoj. Existujú však predsudky voči Rohingyom, ktoré sa datujú až do koloniálnych čias. Obávame sa o to, či je možné nájsť novú budúcnosť pre Rohingyov v Novej Barme. Mnohé roky EU podporovala Rohingyov, ktorí nemali svoj vlastný štát a žili v severnej časti e, Barmy. Od roku 2007 ECHO minulo 24 miliónov eur na tento účel. E, v záveroch e, zahraničnej rady v apríli sa ministri vyjadrili, že je treba vyjasniť právny status tejto skupiny obyvateľstva a zabezpečiť ich e, bezpečný život. V mene vysokej predstaviteľky, vážený pán predsedajúci, teda vítam ochotu barmskej vlády počúvať obavy vyjadrené medzinárodnou komunitou, napríklad ministrom Lafers v nedávnom kontakte ktorý sa odohral medzi európskymi, európsko-unijnými diplomatmi v, a bar, barbskými. Medzinárodní diplomati musia pokračovať v dialogu neskôr. Tento mesiac bude totiž workshop v hlavnom meste Miarmanska. Vláda musí mať priestor, aby sa mohla vysporiadať s touto situáciou ako so svojou vnútornou záležitosťou, ale existujú externé implikácie, pretože sú tu záujmy, hodnoty a imič, ktorý tvaruje tvár Miermanska, respektíve Barmy v zahraničí. Vysoká predstaviteľka už e, vyslala nasledujúce posolstva. Najprv spomeniem to, že čo povedala, že očakávame, že Barma dosiahne štandardy v oblasti ľudských práv, e, noriem života a zaobchádzania so zadržnými. Po druhé, humanitárny prístup je čosi, čo sa má neustále zlepšovať, najmä v oblastiach e, severných komunít Rákiniev, aby nemohlo prichádzať k násiliu. 60 tisíc ľudí stále žije v dočasných táboroch. EÚ je pripravená pomôcť všetkým tým, ktorých ovplyvnilo toto násilie. Marokská vláda umožnila medzinárodné návštevy medzinárodnej komunity vrátane EÚ v provincii Rahin, ale bolo by ešte lepšie, keby sa dospelo k spoločnému názoru na to, čo sa tam deje, aby sa vyvratili negatívne vnemy situácie zvonka, aby sa umožnili miestnym médiám aj medzinárodným médiám podávať správy z tejto oblasti. Vláda si vyrieši túto vec tak, že obe komunity by mali mierovo koexistovať v krajine, v Barme v Jarmansku. Musia sa to naučiť a prezident by mal založiť komisiu, ktorá by mala vyšetriť všetky tieto udalosti. Mali by byť prijaté aj strednodobé a dlhodobé riešenia. To by bol krok správnym smerom. Komisia v polovi konci novembra 2012 vypracuje záverečnú správu k tejto tematike a dúfame, že sa vtedy aj zverejní. Trvalé oddelenie týchto komunít to je riešenie, ktorému sa treba vyhnúť. E, riešenie by, riešenie by malo e, zahrňať reintegráciu oboch komunít a vláda by mala sa obrátiť na občianskú spoločnosť a viesť dialog, aby sa vybudovali mosty medzi spoločenstvami, tak aby sa vybudovala spoločná miarmanská identita. Keďže existuje veľké množstvo Rohingyov, ktorí žijú v susednej krajine v Bangladeži a Bangladež sa obáva, že ďalší utečenci budú prúdiť do krajiny, obe vlády by mali nadviazať dialog o tom, ako riešiť túto záležitosť. Ďakujem za priestor na vyjadrenie, pán predsedajúci. 6 uznesení bolo predložených, hovorí pán predsedajúci. Na konci tejto rozpravy, túto rozpravu teraz uzatváram a hlasovanie bude po týchto troch e, témach dnešného popoludnia. Ďalšou témou je